kontakty so sebou a ďakujeme pekne, že ste prišli. No a <clears throat> teraz prichádzajú e, prehlásenia e, komisie a rady o e, zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva. No začneme rozpravu a v mene rady, takže Dáme si teraz minútku času, aby sme si vymenili miesta všetci. Δύο Pani Beňová, požiadali ste o slovo? Nie, dobre. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνω. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τις δηλώσεις Συμβουλίου και Επιτροπής. Teraz nasleduje na programe vyhlásenie Rady a komisie pred parlamentom v súvislosti so zasadnutím Rady OSN pre ľudské práva od 1. do 26. marca 2010 v Ženeve. V mene Rady teraz má slovo pán López Garrido. Gracias, señor presidente. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Európska únia má zastúpenie v, aj v Ženeve a bude pozorne sledovať zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. Malo by to slúžiť k tomu, aby sme propagovali ľudské práva na celom svete, vo všetkých regiónoch a mali by sme posilňovať e, e, dialog o tejto téme, aby sme zlepšili situáciu v oblasti ľudských práv na celom svete. Toto sú také hlavné popisy rozpravy, ktorá prebehne na pôde Rady OSN pre ľudské práva. Musíme tu zvážiť našu úlohu, ktorú zohrávame. Predsedníctvo rady berie túto úlohu veľmi vážne. Pristupujeme veľmi seriózne k výzvam, ktoré súvisia s oblasťou ľudských práv v Európskej únii a pripravujeme sa takto na zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva. Zapájali sme eh, do tejto práce aj Eh, podpredsedu vlády eh, Španielska a tiež eh, celé predsedníctvo rady pracuje veľmi intenzívne na príprave tejto konferencie. Blížime sa už k 13. zasadnutiu Rady OSN pre ľudské práva. Teda predsedníctvo sa bude veľmi aktívne zapájať na práci tejto rady OSN. Budeme sa zasadzovať za to, aby Európska únia bola aktívna aby aktívne vystupovala k otázkam, ktoré sú e, kľúčové pre mnoho členských štátov. E, nad rámec národných iniciatív Európska únia predloží návrhy uznesenia. Domnievame sa, že rada musí mať možnosť e, obhajovať ľudské práva, musí byť schopná reagovať na závažné porušovanie ľudských práv. A práve preto potrebujeme mandát od jednotlivých členských štátov eh, pre otázky, ktoré sú s Barmou, eh, Severnou Kóreou a tiež už uznesenia k vynimočným otázkam. Mal by to byť mandát na zakročenie v jednotlivých krajinách, ako napríklad v prípade Demokratickej republiky Kongo. Teda toto bude úloha Rady OSN a musí e, splniť túto úlohu, ak si chce zachovať svoju dôveryhodnosť. Niektoré problémy, ktoré budú na programe zasadnutia Rady OSN, ktoré začne už čoskoro, mm, súvisia aj s rozpravou dnes popoludní, napríklad e, zasadnutie o otázkach gazy a k správe Goldstone. V Európskej únii vnímame túto tému ako solidný základ pre ďalšiu prácu. Domnievame sa, že je potrebné skúmať porušenia medzinárodnej legislatívy v oblasti ľudských práv. No a ešte by som sa rád vyjadril k otázke postupu reformovania práce rady. Táto e, práca prebehne počas roka 2011 a v rámci týchto reformiem sa chceme sústreďovať na to, aby sme umožnili vytvorenie veľmi jasnej stratégie tak, aby sme sa dokázali zhodnúť na stanovisku, ktoré nám umožní aktívne sa angažovať vo, um, v oblasti ochrany ľudských práv. V každom prípade e, je jasné, že Európska únia bude naďalej chrániť nezávislosť úradu Vysokého komisára pre utečencov v rámci OSN. Chceme umožniť mimovládnym organizáciám, aby sa angažovali v rámci pôsobenia Rady OSN pre ľudské práva a tiež chceme zabezpečiť, aby OSN bolo schopné aktívne bojovať proti jasným porušeniam ľudských práv a aby rada mohla naďalej um, zakročí voči krajinám, ku ktorým dochádza k porušeniu ľudských práv. Európska únia má jasnú politiku na podporu OSN v tejto oblasti propagácie ľudských práv na celom svete. Všetko to je súčasťou eh, zahraničnej politiky Európskej únie. Aj tejto novej dimenzie pod vedením našej vysokej predstaviteľky eh, si uvedomujeme, že budeme silnejší, viditeľnejší a schopnejší bojovať za tieto ciele bok po boku s Radou OSN pre ľudské práva. Chceme, aby táto rada bola transparentná, viditeľná v budúcnosti, najmä počas prechodného obdobia. A preto Európska únia pod vedením predsedníctva, ktoré ja zastupujem, sa snaží zo všetkých síl prispievať k reforme rady OSN pre ľudské práva, ktorá bojuje za propagáciu ľudských práv na celom svete. Ďakujem. No ďakujem veľmi pekne. Ja by som vás tiež chcel veľmi srdečne privítať. Pani komisárka, pri vašom prvom vystúpení, pani Georgieva, srdečne vás vítam a želám vás mm, veľmi plodné funkčné obdobie. Takže za komisiu teraz pani Georgieva. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne za toto vrele privítanie. Ja to pokladám za veľmi vhodné, že dnes som tu poprvýkrát eh, pre otázky ľudských práv, ktoré eh, spadajú tak dobre do priorit môjho portfólia, vážený pán predseda, eh, vážení poslanci Európskeho parlamentu. Komisia podporuje a súhlasí s prezentáciou španielského predsedníctva. Rada by som dodala ešte niekoľko poznámok k tomu, čo sme si práve vypočuli ohľadom priorít nasledujúceho, nadchádzajúceho zasadnutia. No, prvé obavy, alebo prvá vec sa týka tematických e, otázok. EÚ a krajiny Latinskej Ameriky spolupracujú na návrhu uznesenia o práva dieťaťa a so špecifickým zameraním na boj e, proti sexuálnemu násiliu proti deťom. Komisia má veľké obavy za nárastu sexuálneho násilia a v krízových oblastiach a rovnako toho dopadu na tie najzraniteľnejšie skupiny deti No, chystáme dohodu o humanitárnej pomoci a na to a dúfam, že to bude v uznesení riadne ošetrené. Európska únia bude aktívne sa zapájať do panelovej diskusie o právach postihnutých osôb. Je súhlasí to, alebo je to v súlade s našimi internými politikami, keď čoskoro uzavrieme prístupový proces eh, k eh, dohovore o postihnutých osobách a ich právach. Ďalšou vecou je právo na potravu a potraviny, eh, čo je v súlade s dosiahnutím milenových cieľov, alebo do rozvojových cieľov milénia, rovnako ako ľudských právach a vnútorných presídlencov ktorí na rozdiel od e, utečencov ne, nepožívajú dostatočnú org- ochranu medzinárodných dohovorov a toto sa budeme snažiť vyriešiť. Druhá vec, ktorú by som rada povedala, je podpora Európskej únie a prijatie na plenárnom zasadnutí správ o univerzálnych a periodických revíziách členských štátov, ktoré boli prijaté v decembri. Je to veľmi dôležitý moment, v ktorom štáty a ich previerky môžu zverejniť e, svoje záväzky k situácii ľudských právam a ich zlepšeniu. A v rovnakom čase štáty môžu požiadať o medzinárodnú pomoc pri implementácii týchto záväzkov. Komisia e, je stále veľmi otvorená a chce diskutovať s partnermi o tom, ako podporiť porúčania pre revíziu týchto postupov. Ako už španielské predsedníctvo povedalo, tak dopad reformy závisí od e, transparentnosti e, č, členských štátoch, pretože my môžeme účinne pracovať len keď budeme sami dobrým príkladom. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne a teraz sa dostávame k rečníkom mene politických skupín. Ako prvá dostáva slovo pani Andri Kijene na dve minúty. Ja, ďakujem pekne, pani, pán predseda, pani komisárka, pán predseda. Vítam skutočnosť, že Európsky parlament chce prijať uznesenie o E, nasledujúceho zasadnutia Európskej rady. Tiež vítam skutočnosť, že Európsky parlament e, vyšle delegáciu na túto radu pre ľudské práva. Naše odporúčania Európskej rade e, zvyčajne sú predložené smerom k zlepšeniu práce tejto rady pre ľudské práva a posilneniu úlohy Európskej únie v, tej, v tejto organizácii. Táto schôdza je najdôležitejšia v roku 2010 a pokrie tiež e, stretnutia s e, ministrami vlád o niektorých veľmi dôležitých otázkach, ako napríklad dopad globálnej finančnej krízy na e, situáciu v ľudských právach vo svete. Vítame skutočnosť, že naši americkí partneri sa angažujú v práci rady, avšak je tu určitá nespokojnosť, že niektoré krajiny sa snažia zvrátiť celý proces a podkopať kredibilitu Rady pre ľudské práva. Irán signalizoval, že e, bude mať e, voľby, pokiaľ ide o jeho miesto v rade a bolo by politovanie hodné, ak by bol Irán zvolený, pretože toto by navyšilo počet krajín s e, problematickými záznamami ohľadom ľudských práv v Rade. Rada pre ľudské práva by sa potom mohla stať neefektívnou ako jej predchodca Komisia ľudských práv. A teda v stavke je dôveryhodnosť Rady pre ľudské práva ako taká. Mali by sme urobiť maximum preto, aby sme zachovali radu, uh, uh, teda aby sa jej povesť nepoškodila. Ďakujem pekne, pán Hovid, na dve minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja by som chcel oceniť eh, začlenenie Európskeho parlamentu do tejto problematiky. Na jesene sa aktívne budeme zaangažovať eh, v konštitovaní priorít eh, tejto rady pre ľudské práva a tiež budeme viesť dialog so zastupcami rady, ale taktiež aj spolupracovať s tretimi krajinami v rámci spoločného úsilia EÚ na propagáciu spoločných záujmov e, so zvyškom sveta. E, som veľmi hrdý, že v Ženeve sa ukáže, že Európska únia je vedúcou silou v oblasti ľudských práv. E, musíme na to nadviazať a naše uznesenie dnes hovorí o tom, že by sme sa mali snažiť byť šampiónom aj v ďalšej reforme tejto Rady pre ľudské práva. Rada čelí kritike a naše uznesenie tiež kritizuje túto radu, pretože už od 6 ráno sa pred konaním tejto rady zhromažďujú drahé autá, aby rokovali o porušovaniach eh, ľudských práv napríklad v Sri Lanke. A sú tam zastupcovia Sri Lanky, ktorí sú v tých drahých autách. Eh, to je trochu pokrytecké. Mali by sme sa snažiť pracovať celý rok, nielen pri príležitosti zasadnutia rady a propagovať ľudské práva. A v tomto parlamente súhlasíme s mnohými princípmi, ktoré spomenulo španielské predsedníctvo, najmä pokiaľ ide o ďalšiu reformu. A chcem sa pripojiť k svojej kolegyne Andrikiene, eh, že ak rada bude naďalej pokračovať v tejto neblahej činnosti, tak to bude koniec. Najťažšia skúška pre eh, akúkoľvek eh, krajinu v oblasti ľudských práv je, či je schopná čili obvinenia z porušenia ľudských práv. Ja som veľmi rád, že EÚ aj USA eh, sa zúčastnia 18. februára, sa zúčastnili 18. februára v Ženeve a odsúdili konania, ktoré sú predmetom zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva. Sme ochotní kritizovať ostatných, ale musíme byť aj ochotní čeliť kritike. Ďakujem pekne, pán Howitt. A teraz pani Ojuland na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Vážený pán predseda rady, vážená pani komisárka. My, liberáli, chceme, aby Európska únia bola viditeľná. Na najbližšom 13. zasadnutí Rady OSN pre ľudské práva ja som jednou spoluautorov tohto uznesenia. Rada by som upozornila na dva články 9 a 13, ktoré sa týkajú Iránu. Pre nás, liberálov, je nepriateľné, aby Rada nechcela alebo nebola ochotná reagovať eh, dostatočne rýchlo na krízu v oblasti ľudských práv v Afganistane, v Guinej, Iráne, Jemene a Iraku. A Rada OSN pre ľudské práva eh, zastupuje eh, všetky uznané krajiny na svete a musí sa angažovať v oblasti boja proti porušovaniu ľudských práv vo všetkých štátoch Pomalá reakcia rady dokazuje, že tá organizácia je slabá a nedokáže splniť svoje záväzky. Táto je neschopnosť reagovať je podložená aj kandidatúrou Iránu po voľbách v máji. Už samotná myšlienka je absurdná, keď vezmeme do úvahy e, neschopnosť demokratického e, konania v tejto krajine, autoritárske praktiky v tejto krajine. Je to skutočne hanba tejto organizácii, že vôbec zvažuje kandidatúru Iránu. Chcem e, požiadať vysokú predstaviteľku, aby zaujala veľmi jasné stanovisko v tejto veci a aby oslovila aj Radu OSN pre ľudské práva. E, arvoisa puhemies, Európan unionilla on erittäin... Nech sa páči, pani Hautala. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že bola tu jedna veľká možnosť a síce ide o to, že bolo možné sa zaoberať ľudskými právami a poukázať na problémy s ľudskými právami. Počuli sme mnohé veci od rady a komisie, to, čo je pred nami, ale položme si otázku, sú tu nejaké záruky, že toto sa podarí Európskou úniou skutočne zdôrazniť a dosiahnuť? Čo sa týka Goldsonovej správe o Izraeli a Palestíne v súvislosti s porušovaním ľudských práv, Samozrejme, aj s tým bola spojená určitá diskusia, ktorá bola kontroverzná a preto máme aj právo získať informácie od rany, aby sme vedeli, ako, aký je názor členských štátov na túto správu. Toto je veľmi dôležité, predovšetkým, keď e, chceme sa sústrediť na to, čo je podstatné. Ide o to, aby tí, ktorí boli zodpovední za tie udalosti, boli postavení pred stúd pred súd. Nová správa pána Hawita, ktorá sa týka väzení, je veľmi významná. To znamená, že musíme zakročiť proti všetkým, všetkému ne, nehumánnemu správaniu všade na svete. Vieme, že mnohé väzenia boli utajované a musíme zistiť alebo priviesť členské štáty k tomu, aby prispeli k riešeniu situácie, aby sme tak povedať zamietli prach pred vlastnými dverami. Vážený pán predseda, ešte následovné. Medzinárodný súdny tribunál musí zaujať jasné stanovisko a musí povedať, aké sú stanovy, ako sa držiavajú. Nech sa páči, pán Tenok. Rada OSN pre ľudské práva má určite krásne ciele, ale sú tu kompromisy zo strany niektorých členov. Mnohí nerešpektujú ľudské práva a demokraciu. Sú to členovia ako Saudská Arábia, Kuba, e, Nikaragua, Gabun a Irán, ktorý je potenciálny kandidát, uvediem len niekoľkých. E, táto e, toto, tento orgán má teda málo e, morálnej oprávnenosti a v každom prípade odvádza dobrú, dobrú prácu, pokiaľ ide o zabezpečenie potravín, ale je tu aj útok na e, kredit Izraelu tento parlament a jeho uznesenie celkom správne zdôrazňuje 13. zasadnutie, ktoré e, spomína, ale, e, ale zabúda na niektoré porušenia ľudských práv. Napríklad uvediem Jemen. Táto rezolúcia tiež hovorí o CIA a vydávaní. Musíme si e, uvedomiť, že naši spojenci zo Spojených štátov majú ešte obrovskú zodpovednosť, ktorú musia vyjasniť. Ďakujem na e, pán, pani Sinclair. Hoci e, komisia zastáva ľudské práva, my e, vieme, kde sa nachádzame a musím povedať, že Lisabonská zmluva je v tieni Magny Charty z 13. storočia, musím povedať. V oblasti ľudských práv sa zdá, že posudzujeme iných, ale prehliadame iné veci. Musíme sa na to kriticky pozrieť a pre mňa je veľmi ironické, že na jednej strane podporujeme práva ľudí v Kašmíri, e, e, na druhej strane e, ignorujeme prislúbené referendum na sebaurčenie. Komisia hľadá kompetencie zo strany členských štátov v dôležitých oblastiach prostredníctvom Lisabonskej zmluvy. V skutočnosti však toto ma privádza k téme referenda, ktoré bolo e, e, ľuďom v Británii slúbené a nikdy sa neudialo. A preto, pán predseda, moji voliči e, očakávajú právo na seba určenie a aj pre Kašmír. Pán Salafranka, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja si myslím, že to je vynikajúca príležitosť, aby sme zdôraznili univerzálnosť a neoddeliteľnosť základných ľudských práv práve v tomto uznesení, ktoré sa bude zajtra schvaľovať. Náš parlament sa už viackrát vyjadril predovšetkým prostredníctvom výročnej správy o stave ľudských práv vo svete a rôznymi uzneseniami, ako napríklad v prípade Iránu. Niektorí kolegovia hovorili o paradoxe, e, o krajine, ktorá má veľmi zlý rekord, pokiaľ ide o ľudské práva a že by mala vytvoriť nejaký orgán e, pre ľudské práva. A nie je to jediný prípad takejto krajiny. A ja si myslím, že OSN nebude dostatočne konať, ak sa nebude venovať pozornosť e, týmto krajinám a OSN ani nebude mať potom morálne pôsobenie dostatočné v takomto prípade. Tu v parlamente sme diskutovali tento týždeň o vylúčení jedného e, poslanca z Kuby a dnes zosnul Orlando Zapata Tamayo, 42-ročný murár, politický väzeň, ktorý zomrel v kubánskom väzení e, na následku hladovky a krutého zaobchádzania vo väzení. Lisardo Sánchez, veľmi blízka osoba sociálnej demokracii, povedal, že táto smrť sa, dala, sa jej dalo zabrániť a že ju považuje za vraždu. A ja sa vás pýtam, pani komisárka, či si myslíte, že z etického a demokratického hľadiska keď vidíme takéto smutné udalosti, ako je smrť pána Sapatu, si komisia myslí, že treba vzťahy medzi EÚ a Kubou dostať na vyššiu úroveň a venovať im pozornosť. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Nech sa páči, ako ďalší má slovo. A poprosil by som a tiež by som pozdravil všetkých, ktorí e, sprevádzajú portugalského biskupa a delegáciu. Všetkých vás zdravíme. Monsignor, vitajte medzi nami. Rád by som tiež využil túto príležitosť, aby sme vyjadrili najhlbšie polutovanie a hlbokú sústrasť s ľudom Madejry, ktorí boli